volenia pani Annelies Dodds, Vicky Ford, Avzala Kana a Andrewa Levera ako e, do postov poslancov Národného parlamentu. Európsky parlament zaznamenáva, že ich e, poslanecké kreslá sú od 9. júna 2017 uvoľnené v zmysle rokovacieho poriadku. Kompetentné orgány Portugalskej republiky